Európskej komisie a tiež za postoj rady a dúfam, že túto tému čo najskôr uzavrieme. Ďakujem, Antolín hovorí pán predsedajúci. Uzatváram rozpravu v tomto bode a hlasovať sa bude na obed od 12.00. Ešte skôr, než pristúpime k ďalšiemu bodu, tak vás informujem, že pán Michael Natras už nepatrí do politickej skupine EFD od 9. septembra a je zaradený do skupiny <laughs> nezaradených. Nasledujúci bod programu správa pani Arlen McCarthy obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom. Pani McCarthy ako spravodajkyňa má 4 minúty. Nech sa páči. And... Ďakujem za slovo a ako obvykle chcem sa podikovať všetkým tieňovým spravodajcom, komisárovi e, Barnierovi, írskému predsedníctvi, predovšetkým všetkým našim spolupracovníkom a expertom, ktorí pomohli mne ako spravodajkyni eh, koncipovať túto správu. Budeme preto hlasovať o súbore pravidiel, ktoré sú prísnejšie, dôslednejšie, ktoré reagujú na prudko sa rozvíjajúci eh, trh máme 5. výročie kolapsu banky Lehman Brothers, čo vlastne spustilo kataklizmu na celosvetových finančných trhoch. Zdá sa, že tá kríza aj pretrváva e, po celom svete. Pretrváva v forme zneužívania existujúcich pravidiel vo svoj prospech. Preto musíme s tým niečo robiť v rámci programu reformy a rehabilitácie, aby sme znovu obživili, oživili dôveru vo finančné trhy. Potrebujeme mať nové predpisy aby sme reagovali na problém, ktorý bol okomentovaný ako chamtivosť v oblasti financií, ktorá prevalí obozretnosť a spravodlivé konanie. V júli 2012 škandál e, súvisiaci s úrokovou sadzbou Libor upoukázal na to, akého rozsahu môžu mať celosvetové podvody. 350 biliónov v derivátoch a takisto v biliónových dolárových čiastkách aj iné finančné transakcie zdroje. Existujúce e, e, pravidlá e, finančných trhov nedokázali toto podchytiť. Výsledkom bolo, že vysoké pokuty a, a vôbec justičné konanie bolo realizované v USA a jednotliví obchodníci vlastne boli postavení pred súd v USA likmus, lakmusovým papierom našich predpisov bude to, či sa nám podarí podchytiť e, podvodné e, pokusy už ich zárodkoch a že bude to prísnejšie potrestané. Asi e, nie je najlepším spôsobom trestať podvodníkov tým, že ich vlastne vyhostíme do USA tý, tými pravidlami, ktoré chceme príjmať, e, vlastne ošetríme e, tú medzeru v legislatíve, ktoré nedokázala podchytiť podvody toho typu, ako bolo v prípade Liboru. A takisto e, pred, predídeme špekuláciám, ktoré sa už objavujú v energetických trhoch v oblasti zemného plynu ropy a takisto aj manipulácií, ktorá sa objavuje na, na trhoch, kde sa obchoduje s menovým rizikom. Skutočne treba e, um, uviezť do života celoživotné zákazy pre tých, ktorí boli prichytení pri manipulácii. Treba vo vyššej miene chrániť a presadzovať záujmy tých, ktorí odhalia e, e, podvody a manipulácie. Preto apelujeme na vás, kolegovia, aby ste podporili tieto predpisy, ktoré sa snažia e, e, vyriešiť e, a preklenúť tie medzery, ktoré sú v existujúcej legislatíve a vzťahuje sa Libor benchmark derivatívom, odstraňujú prekážky účinnému presadzovania práva a zavádzajú právnu istotu, aby sa tým zabezpečila účinnosť existujúcich pravidiel a zabezpečia to, aby všetci tí, ktorí porušia terajšia pravidla podliehali trestnoprávnemu konaniu. E, e, v týchto pravidlách sa objavuje aj pojem cezhraničného dohľadu. E, bol dokonca nedávno jeden prípad, kedy sedem členských štátov pridalo ruku k dielu tým, že poskytlo informácie, zozbieral informácie a treba si uvedomiť, že EÚ nemôže byť akýmsi bezpečným miestom pre e, podvodníkov a ľahko zmanipulovateľným miestom. Touto smernicou chceme to zvrátiť. Ďakujem. A teraz má slovo pán komisár Barnier, aby sa reagoval mene Európskej komisie. Na správu pani Mekárci. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení poslanci, aj tu vyvádzame všetky dôsledky z finančnej krízy a rozhodne nestrácame pamäť, nezabúdame hlavne na tých, e, ktorí sa dlhé roky správali nemorálne a neeticky a uviedli nás alebo uvrhli do zlej situácie tisícky a tisícky občanov a daňových poplatníkov od roku 2010 tak rozhodne, ako som sa zaviazala, povedal, sme spolu vytvorili túto regulačnú architektúru, aby sme dosiahli väčšiu transparentnosť, dosiahli väčšiu zodpovednosť, lepšie pravidlá a aby sme e, dodali e, trochu morálky tam, kde vymizla. A tak sme to rozhodli na tých najvyšších úrovniach, aj na úrovni G20 a aj v zmysle medzinárodných odporúčaní The Financial Stability Board, JUSCO a Bazilejského výboru. To všetko sme ešte pripomenuli aj v Sankt Petersburgu na stretnutí e, najväč- najväčších ekonomických e, mocností a je normálne, že v programe G20 v Sankt Petersburgu je aj bod, ktorý by, bol, ktorý by mal byť vždy prvý aby sme revidovali to, čo sme e, teda dosiahli za tých posledných 5 rokov. Prijali sme určité záväzky a teraz sme takmer na konci cesty, pokiaľ ide o ich aplikáciu. A teda ten text, o ktorom e, dnes diskutujeme, náš návrh je veľmi dôležitým prvkom, pokiaľ ide o zneužívanie trhu. Ide znovu o transparentnosť a o zodpovednosť. A tento text musíme adaptovať. Bol doteraz veľmi slabý pretože ako pani McCarthy povedala, svet sa zmenil, rokovacie platformy sa znásobili, finančné trhy a trhy prvotných surovín sú čím ďalej tým integrovanejšie, máme nové technológie, ktoré sa rozvíjajú oveľa rýchlejšie než e, e, schopnosť kontroly verejných orgánov. A v minulosti možno si e, mnohia nevedeli predstaviť e, mnohé škandály manipulácií, ku ktorým došlo a to sú všetko prvky, ktoré podkopávajú dôveru občanov a administratívy a preto som navrhol posilniť sankcie, aby došlo k väčšiemu odstrašovaniu alebo aby teda ľudia e, postupovali etickejšie a aby sme odstali tie najškandaloznejšie prípady. Táto revízia smernice o zneužívaní trhu sme išli s návrhom nariadenia, aby sme išli rýchlejšie a som rád, že e, rada dosiahla 26. júna politickú dohodu aj s parlamentom a ja veľmi úprimne ďakujem Alan McCarthy, ale aj Charles Bolsovi a tieňovým spravodajcom pani Pieti pánovi Gigoldovi a pani Swimbert Vďaka vašej práci sme, ako, je, ako obvykle, vylepšili tento návrh textu. Nariadenie berie do úvahy vývoj finančných trhov, predovšetkým tých nových rokovacích platformiem MTS, ETS a tak ďalej, pokiaľ ide aj o ten emisný trh s kvotami a tak ďalej a ďalších technológií a e, dohliadame na to, aby zneužívanie trhu, tak ako to umožňovali tie nové technológie, aby k ním nedochádzalo. Výkyvy na trhoch a tiež e, finančné zásahy do trhov prvotných surovín e, spôsobovali a spôsobujú veľké špekulácie, takže aj tu sme chceli zapôsobiť tak na prvotné surovine a na prvotné produkty, ako aj na deriváty. A ako posledný návrh, ktorý ste podporili v prípade škandálu LIBOR a e, v, prípade manipulácií referenčných indexov. To sú všetko nové prvky a budúci týždeň k tomu podám nový návrh Chceli sme bojovať proti zneužívaniu a podvodom. Ide o prísne sankcie a ak to bude potrebné, ide dokonca aj o sankcie uväznením. A ide o to, aby sme mohli detekovať, vyšetrovať takéto prípady zneužitia trhu a aby sme zabezpečili základné práva občanov. Ďakujem Európskemu parlamentu, že podporil to posilnenie administratívnych sankcií a len jeden príklad, napríklad e, možnosť maximálnej pokuty 15 z obratu. To je jasný signál, aby sme ukázali, že takéto zneužívanie trhu a manipulácie sú nepriateľné, že my ich nebudeme jednoducho e, prehliadať. Je tam aj možnosť revíznej klauzuly a určite sa k tomuto bodu ešte vrátime a ešte e, k smernici o trestných postihoch, ktorý je tiež súčasťou tohto balíčka. Ja viem, že EP dosiahol pokrok v trialógu. Aj ja som sa o to snažil a ja dúfam, že už počas litovského predsedníctva dosiahneme pokrok, aby sme tento text ukončili a ktorý je súčasťou balíčka MIF2. To sú všetko dôležité texty ktoré ešte e, prinesú veľa potrebnej spoločnej práce v budúcich týždňoch. Ďakujem, pán komisár, a teraz menej výboru MV. Na jednu minútu pán Ziber. Ďakujem, pán predseda. Európska únia v svojom boji proti zmene klímy si vytvorila nástroj, ktorý má trhový charakter. Bol to európsky systém uchodovania s emisiami a pokrýva asi 80 problematiky, ale toto, čo riešime dnes, rieši tých ďalších 20 to sú tie nerelugované trhy s ospotmi a primárny trh. Tento systém má rôzne osobitosti a rôzne povinnosti, ktoré sa týkajú hlavne emitentov na druhých trhoch. Tu sú to účastníci trhu. Emitenti sú štáty alebo Európska komisia v tomto treťom období a táto povinnosť e, zverejňovania sa týka len tých, ktorí majú vplyv na tvorbu ceny. A TES je tak e, zorganizovaný, že okolo 7% účastníkov má 80% emisí a tieto certifikáty sa obchodujú alebo používajú zhruba 20 podnikmi. Preto je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 za EPP na dve minúty pani Ildiko Galpelt. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chceme posilniť dôveru investorov. Je to veľmi dôležité pre trh, pretože Spravodajcovia sa veľmi podrobne zaoberali touto otázkou, ako je napríklad e, insiderské obchodovanie a podobne. Vymedzujeme, čo to znamená a pozeráme sa tu aj na rôzne pravidlá dohľadu. Správa tiež pomerne jasne pomáha potlačať čiernu ekonomiku a Zazneli tu návrhy, ktoré sa zaoberajú aj e, smernicou MIFID, ktorá pokrýva všetky možnosti a ktorá by umožnila vytvoriť taký voľný trh, ktorý by potláčal zneužívanie. Je veľmi dôležité, aby sme mali takýto spoločný rámec a viacero cieľov v tomto rámci, pretože takto zabezpečíme jednotný rámec pre riešenie zneužívania trhu a to povedie k nárastu dôvery spotrebiteľov. Ďalším dôležitým bodom sú finančné nástroje. Finančné nástroje ktoré by mohli byť citlivé na zneužívanie, rôzne algoritmy napríklad. A tu sa pozeráme na trh, ktorý doteraz nebol vôbec regulovaný. Keď hovoríme o zneužívaní informácií insidermi, tak je to vec, ktorá je veľmi dôležitá, pretože tieto informácie, ktoré insidery majú, sú veľmi citlivé na zneužívanie. A účastníci trhu by mali mať povinnosť zverejňovania. Ide tu totiž o väčší, širší okruh a e, majú vplyv potom napríklad na tvorbu ceny. Povedzme, že vydávanie je otázka, kde by sme mali mať rovnaké podmienky vo všetkých členských štátoch. Dôležité je si uvedomiť aj to, že e, by sme možno e, nemali samozrejme sa zamerať na to, že budeme zverejňovať všetky detaily, ale treba zabrániť zneužívaniu. A teraz na 1,5 minúty za SND pani Regner. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár. V prvom rade gratulujem Arlen McCarthy za túto prácu na dôležitej legislatíve upravujúcej finančné trhy. Prvýkrát máme celú európsku definíciu insider úzkeho konania a mnohých ďalších oblastí, ako je európsky dohľad. Najdôležitejšie v tomto akte je ale to, že má e, vytvoriť väčšiu dôveru vo finančné trhy a väčšiu e, istotu pre účastníkov trhu a vkladateľov. Aj účastníci musia sa dokázať spolahnúť na referenčné hodnoty. Ak banky napríklad manipulujú s Liborom, a má to vplyv na swapové kšefty, obchody, ktoré momentálne robia a je to škandál a potom z tých finančných trhov veľa nezostane. Dôvera vkladateľov a európskych občanov sa získa len vtedy, keď všetky členské štáty sa budú povinne zúčastňovať a keď tu budú tvrdé odstrašujúce sankcie, len tak dokážeme zaručiť integritu európskeho finančného trhu. ta, toto nariadenie hovorí, že zneužívanie trhe a neprimerané e, konanie na trhu. Je tu takáto veta, ale táto veta musí byť naplnená životom. Európske inštitúcie, členské štáty musia určiť napríklad niektoré zámery, ako je niektoré plánovanie e, alebo niektoré iné úkony, ktoré sa majú dostať do zákonov. Ďakujem za liberálov na dve minúty. Pán Wolf Klint. Pán komisár, milí kolegovia, pamätám sa na ten čas, keď insider handling a zneužívanie trhu bolo skôr taký e, snobský zločin a nie trestný čin a v časoch, keď sa to už v USA veľmi trestalo, my sme až niekedy okolo roku 2002 začali hovoriť o smernici o insiderskom obchodovaní, ale odvtedy sa situácia zmenila. Máme dnes rôzne nástroje, finančné nástroje, ktoré pred desiatimi rokmi neexistovali a preto je správne, a dôležité, že EP sa na, na základe návrhu komisie touto témou zaoberá. Myslím, že medzi parlamentom a radou potrebujeme dohodu, dobrú komunikačnú atmosféru. Je to dôležité. Regulačné úrady tu dostávajú väčšie právomoci môžu konať nielen voči firmám, ale aj fyzickým osobám až s doživotným zákazom výkonu činnosti. Hovorí sa tu aj o manipulácii trhu alebo fixného stanovenia cien a podobne. Potom sa tu hovorí o ochrane informátorov, ktorí by mali dokázať plniť svoju úlohu bez toho, že by im hrozili postihy v pracovnom živote napríklad. Ale aj tak je tu ešte veľa práce. Napríklad otázka cezhraničného dohľadu nie je vec, kde, ktorú sme už skončili. Tu musíme ešte popracovať. Myslím si, že sme ešte nedosiahli konečný cieľ, keď legálne insiderské obchody obmedzíme na 5 či 10 tisíc eur. Tu musíme dbať na to, ako sa to bude v budúcnosti vyvíjať a trhová kapitalizácia je možno ten lepší základ. Jednoducho musíme zobrať na vedomie, že v Európe máme 28 rôznych trestnoprávnych systémov a trestnoprávne stíhanie manipulácie trhu bude ešte stále dlhú dobu rozdielne, ale je to dobrá cesta do budúcnosti. Ďakujem, pán Klinc. V mene ECR na 1,5 minúty pani Swinburne. I'm very wary. Ja skutočne e, e, si, e, si myslím, že je nesprávne, ak niektorí z vás sa domnievajú, že e, to im touto správou sa končí naše úsilie. Veď e, mnoho škandálov súvisiacich s Liborom a manipuláciou pri, preda- pri predaji produktu poukázali na absentujúcu legislatívu v mnohých členských štátoch EÚ a niekde inde. Ale nestačí mať len legislatívu, treba mať aj účinný dohľad a presadzovanie práva orgány priamo v teréne e, na vnútroštátnej úrovni e, nesmú tolerovať akékoľvek prešlapy a e, skutočne musia byť také sankcie, ktoré sú odrezujúce. Myslím si, že sme stanovili veľmi nízku úroveň maximálnej pokuty Ehm, v, tom, v tejto smernici. A to som, som veľmi sklamaná, pretože je to suma, ktorá je e, výsmechom. A, a treba si brať príklad z USA. Tam je to 100 až miliarda dolárov. Neodvíja sa to od odbrat, obratu, ale odvíja sa táto pokuta od dôsledkov, ktoré podvodná činnosť vyvinula. Myslím si, že treba e, veľmi striktne e, potierať takéto trestné e, konanie. A, a v záujme e, budovania dôvery v trh verím, že môj domovský členský štát a ďalšie členské štáty využijú možnosť ísť ďalej, ísť nad rámec e, tohto nariadenia. Také odrazujúce odrazujúce mechanizmy, ako aj peňažné pokuty, musia byť takej výške, aby odrazali. Ďakujem na 1,5 minúty pani Matias. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som poďakovala teňovým spravodajcom a pani McCarthy. Je to už 5 rokov, keď došlo k škandálu Lehman Brothers. A naďalej každý deň sme konfrontovaní so zneužívaním trhov, so zneužívaním dôvodných informácií a tak ďalej. Musíme hovoriť o nemorálnosti, dochádza k manipuláciám, e, zmena čísel, zmena úrokových sadzieb, referenčných indexov, e, hodnot a podobne. Je pravda, že v mnohých členských štátoch EÚ každý deň počujeme o správach v novinách, kde, kde dochádza k zneužívania má, či už v inštitúciách alebo individuálnymi osobami. A sa veľmi často e, tieto e, zločiny ostanú bez postihu a to nie preto, E, že by e, možno preto, že ich urobili ľudia v peknom obleku a v kravate a to nie je dôvod, aby sme ich nepostihovali práve naopak. Mali by byť aj odsúdení na väzenie, e, odňatie slobody, aj na vyššie tresty odňatia slobody, pretože len takýmto spôsobom dosiahneme transparentný trh, lebo to, čo sa deje už 5 rokov, to je skutočná hamba. A teraz pán Martin, nech sa páči. Peter Martin. Treba si uvedomiť, že už e, skutočne 10 ročia sa veci dejú na finančnom trhu. E, e, keď hovoríme o medzibankovom indexe, Libore, špekulácie v tej oblasti, špekulácie na trhu s ropou, so zemným plynom, tak ďalej, manipulácia s derivátmi a inými základnými surovinami. To sú prejavy toho neoliberalizmu, nadviazanie na tradíciu Tonyho Blaira a, a, a Schrödera. Annie McCarthy patrí k tým, ktorá by mohla vstúpiť do histórie, e, pretože vlastne e, e, realizuje prechod od Saulina k Paulina a e, treba si uvedomiť, že sa zaoberá aj otázkami trestov, ktoré majú byť e, vyrúbené. E, sme na správnej ceste, aj keď je trápne, že už v súčasnej dobe v USA sú veľa prísnejšie tresty. Arlin, je veľká škoda, že pán komisár, ktorý tu sedí, neurobil to, čo bolo avizované, že mal že e, mal v júni predložiť správu týkajúce sa tzv. hesla Je to organizácia príliš veľká na to, aby zlyhala. E, teraz e, má slovo pán Ludvíkson. Ďakujem. Pôvodná dohoda v rámci trialogu ohľadom predchádzaniu zneužívania trhu nadobúda konkrétne kontúry táto správa predstavuje e, e, krok dopredu, ako, e, ale treba povedať, že len veľmi mierny krok E, manipulácia s kľúčovými úrokovými sadzbami, napríklad Libor a e, Bribor. Na to sa vzťahujú tieto nové predpisy. Rovnako sa vzťahujú aj na tzv. insiderské informácie, na manipuláciu z, na trhu s komoditami. Treba si však uvedomiť, že existuje, e, existujú mnohé manipulačné mechanizmy na tzv. mimoburzovom svete alebo platformách Musíme si uvedomiť, že e, ďalším dôležitým aspektom je to, že odhalovači korupcie budú požíva, požívať lepšiu mieru ochrany, než tomu bolo doposiaľ. Zamestnanci finančných inštitúcií e, majú poskytnutý priestor na to, aby e, informovali o prešlapoch bez toho, aby boli vystavení sankciám svojich zamestnávateľov. To povedie k e, stabilnejšiemu trhu, trhu, ktorý si zasluhuje našu dôveru

A teraz dám slovo znovu komisárovi Barnierovi. Veľmi stručne, aby som poďakoval spravodajkyni pani McCarthy, tieňovým spravodajcom ako aj rečníkom v rozprave, aby som zúraznil význam tohto textu, ako povedala pani Galpelc, pán Klinc a ďalší. Je to text, ktorý predstavuje základnú etapu pri so širokým eh, rámcom aplikácie spoločných pravidiel. Je to súčasť nášho globálneho úsilia dať do poriadku finančné trhy, aby tam bola väčšia transparentnosť, zodpovednosť a tak, eh, keď sme to žiaľ videli, keď je potrebné, tak aj aplikovať sankcie, aby sme odstrašili alebo postihli vidníkov. Aj v predchádzajúcom vystúpení som hovoril o návrhu, ktorý som vám predlžil, pokiaľ ide e, tie shadow banking a ďalšie postupy. Budem pokračovať v tejto oblasti. Ešte budúce mesiace nás čaká veľa práce. Pán Klinc povedal niečo veľmi dôležité. Pokiaľ ide o vývoj finančných trhov, tento vývoj je nesmierne rýchly a my musíme byť schopní e, sa prispôsobiť, vyvíjať sa a niekedy sa k týmto teda, teda aj vrátiť, aby sme e, túto rýchlosť vývoja stíhali. A niektorí v týchto finančných trhoch sa budú snažiť obchádzať pravidlá, aby zabranili určitým sankciám. Musíme byť rozhodní a nezabúdať na to, čo sa stalo. A preto tá revizná klauzula v texte je dôležitá, ktorá nám umožní pravidlá aplikovať, adaptovať aby sa tento text mohol eventuálne v budúcnosti pozmeniť. A ako hovorí pani Svenborn, ja vás chápem tých 15 obratu, e, ktorých je podľa vás sú nepostačujúce. Je to zatiaľ dosiahnutý kompromis medzi členskými štátmi a parlamentom. Pripomínam, že to je minimum, ktoré sa stáva poprvýkrát povinným, ale nič nebráni tomu členským štátom, ani vášmo, aby ste stanovili vyššie percento, ak si myslia, že tých 15 postihu v porovnaní s obratom je nepostačujúcich. Aj to budeme môcť zrevidovať v prípade tej revíznej klauzuly, ak e, vy to dnešným významným hlasovaním potvrdíte, e, že teda budeme postihovať, e, tým, postihovať tých, ktorí si dovolili všetko možné a my sme im to povolili na tom pôsobí na finančnom trhu a ja vám ďakujem za vašu spoluprácu. Ďakujem, pán komisár. Uza... A teraz, aby som to zhrnul, dám, ešte predtým dám slovo pani mekarci. Len veľmi stručne chcem sa poďakovať najmä mojim tieňovým spravodajcom za ich pracovné nasadenie. Bola to veľmi zložitá, podrobná práca a preto asi pani Swinburne nerozumela správne, že toto sú minimálne sankcie, nie maximálne. Je tu možnosť ísť aj ďalej. A tak ako žiadala, tak sme zapracovali aj povinnosť členských štátov tam viac, poskytnúť viac prostriedkov, aby sme mali účinnejší dohľad je to začiatok dlhodobého procesu, budeme sa týmto nariadením môcť zaoberať aj neskôr, preskúmať ho ale chcem vás poprosiť, aby ste ho prijali bez pozmenujúcich návrhov. Veľmi ma trápi návrh EFEDY, kde chcú rozdelené hlasovanie, kde by vlastne sa zabránilo spolupráci dohľadných orgánov. To by znamenalo, že by nemali možnosť robiť cezhraničné vyšetrovania, zbierať e, dôkazy o takých škandáloch, ako bol Libor a podobne. Mali by proste jazdu zadarmo. Prosím, neschválte návrh FD Potrebujeme naozaj globálnu spoluprácu, európsku spoluprácu, aby sme mohli mať takéto vyšetrovanie. Litovské predsedníctvo tu nie je, ale aj im chcem povedať tak, ako povedal komisár, že by sme chceli začať trialóg aby sme dali prioritu tomuto e, materiálu, aby sme sa pohli v oblasti trestných postihov. Myslím si, že nie je dôvod, aby sme nekonali a ja dúfam, že litovské predsedníctvo dá tomuto prioritu. Veľmi ma troška znepokojilo, že to nevidia ako prioritu predsedníctvu a ja dúfam, že dnešné hlasovanie tento postoj zmení tak, aby sme mohli rýchlo postupovať. Ďakujem írskému predsedníctvu za ich odvedenú prácu. Ja dúfam, že dneska budeme mať silné hlasovanie o silnom posolstve proti zneužívaniu trhu. Teraz končím túto debatu, hovorí predseda. Hlasovať sa bude dnes na obed. A pokračujeme s ďalšou témou dnešného programu a to je debata o správy August